Silence, mesdames, messieurs. Ehm, mohli by ste si prosím vás sadnúť, dámy a páni. Ehm, začíname týmto rokovanie. Dnes Začíname a skončíme, keď skončíme hlasovanie. Takže hovoríme o dnešnom večera, zajtrajšom ráne, zajtrajšom popoludní a možno budeme rokovať každý deň až do 31. decembra. E, som si istý, že všetci ste si pozreli program. A program dnešného zasadnutia je venovaný iba hlasovaniu o rozpočte na rok 2013. Nemáme nejaké pozmeňujúce návrhy programu, o ktorých by som vedel. Máme tlmočenie pre všetky jazyky, ktoré sa používajú vo výbore. Musíme schváliť zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia a keď nebudú nejaké pripomienky do konca tohto zasadnutia, tak budeme považovať e, zápisnicu za schválenú. A takto môžeme prejsť k hlasovaniu o pozmeňacích návrhoch e, pre rozpočet na rok 2013. Môžem vám hneď na začiatku povedať o niekoľkých aspektoch. V prvom rade, každý by mal mať hlasovať svoju kartu. Očakávam veľa elektronických hlasov. Potom všetci koordinátori sa musia postarať o to, aby oni alebo ich náhradníci boli prítomní. A tu vidím niekoho bez hlasovacej karty. A to ma veľmi prekvapuje. Ale som si istý, že ten problém sa rýchlo vyrieši. Keby mi ten koordinátor mohol povedať, či mám sám právo hlasovať, tak bol by dobre, lebo by som chcel to právo využiť. Základný dokument s ktorým dnes budeme pracovať. Ten text správnym, správnou hodnotou je text, ktorý nájdete v tejto knižočke. Má číslo, dokument číslo 4. Jednoducho sa to volá e, dokument číslo 4. Je to naozaj veľmi dobre urobené. Ale to nie je jediný dokument, na ktorom budete dnes pracovať. Budete pracovať aj na iných dokumentoch, ktoré ste dostali. E, môžem vám povedať, že dokument číslo 4 obsahuje iba čísla. V prílohe sú 4 texty plné pripomienok. Teraz budeme hlasovať o niektorých z týchto pripomienok, tam, kde bude treba hlasovať, ak sa nebudeme vedieť hneď na začiatku dohodnúť ale môžem vám povedať, že toto sú naše základné dokumenty. Okrem toho, a máte ešte dosť veľký počet voľných listov. Tie budú užitočné pre hlasovanie, predovšetkým pre blokové hlasovanie. Som si istý, že ste už na to zvyknutí, pretože veľmi často hlasujeme blokovo. Ale tradične, pokiaľ ide o rozpočet, ak máme nejakú dohodu medzi koordinátormi, aby sme hlasovali en bloc, tak to bude ten postup, e, ktorý budeme používať. Jeden dokument chýba a to je tabulka o pilotných projektoch a prípravných aktivitách. Sekretariát momentálne dáva dohromady závery v písomnej podobe. A tak to bolo dohodnuté medzi spravodajcami a koordinátormi. Teraz vám poviem, za akých podmienok budeme pracovať. Navrhujem, aby sme najprv dali slovo komisii, generálnemu riaditeľovi Žoržovi Jaremu. A komisia v súlade s tradíciou spomenie ciele návrhu rozpočtu. Takisto povie niekoľko pripomienok o hlasovaní v Rade ministrov a naši spravodajcovia nám potom povedia o duchu, ktorom pripravili dnešné hlasovanie. E, samozrejme, predovšetkým v duchu spolupráce. Takže, generálny riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť odprezentovať e, stanovisko komisie. Samozrejme, toto prichádza po hlasovaní v rade a pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch tu v parlamente. Prvý bod, ktorý by som mal uviezť, je, že komisia je veľmi rada, že mnohé posmenilce návrhy, ktoré vzýšli z práce parlamentu, znova ustanovujú záväzky a rozpočtové prostriedky, e, ktoré e, rada znížila e, pri svojom čítaní. Som naozaj veľmi rád, že Pozmeňujúce návrhy ukazujú, že komisia a parlament má spoločnú víziu. Pokiaľ ide o úroveň rozpočtových prostriedkov, ktoré majú zodpovedať povinnostiam e, vyplývajúcim z prechádzajúcich rozpočtových rozhodnutí. Pokiaľ ide o zníženie 5,3 miliard eur, čo navrhla rada, nie je reálne, pretože tu by došlo k zníženiu rozpočtu už tretí rok za sebou. Politik, politiky, ktoré sú tu, sú jadrom stratégie do roku 2020 v súvislosti s rastom a investíciami a sú veľmi dôležité. Keď sa pozriete na programy pod hlavičkou 1a, v okruhu 1A a keď sa pozriete na ciele koheznej politiky v okruhu 1B, tak tieto sú podstatné. Tieto výdavky sú mimoriadne dôležité, hlavne v období veľkých ekonomických problémov. Potom tie zníženia rozpočtu v okruhu 4 sú nepochopiteľné. Je tu návrh rozpočtu na rok 2013, ktorý by bol nižší ako 600 miliónov eur čo je naozaj veľmi nízka suma. A pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, e, Stretli sme sa 23. E, septembra, išlo o dôležité bilaterálne stretnutie a komisia odhaduje, že naše potreby na rok 2013 boli veľmi jasné, ak vychádzame z predpokladu, že potreby na rok 2012 budú uspokojené v rozpočte na rok 2012. To je ten centrálny bod e, pre dobrú rovnováhu rozpočtu na rok 2013 e, medzi pozmenujúcimi návrhmi, ktoré zdôrazňovali e, potreby Európskeho parlamentu medzi viazanými E, rozpočtovými prostriedkami, tak to vlastne tie korešpondujú aj e, tým potrebám, ktoré boli zadefinované, pokiaľ ide o akčný program, ktorý má prispievať k rastu zamestnanosti a k stratégii 2020. Takže pokiaľ ide o program research, tak tam treba e-learning, konkurencieschopnosť a inováciu. Chcel by som poďakovať spravodajcovi pánovi Lavíjovi a špecializovaným výborom, že, že vlastne dodali dodatočnú, dodatočnú linku do tohto rozpočtu. Chcem sa poďakovať za to, že administratívne platobné prostriedky ako celok boli obnovené. Opätovne e, výbor dokázal veľkú zdržanlivosť, komisia ukázala veľkú zdržanlivosť a škrty zo strany rady ohrozujú akcieschopnosť e, e, komisie pri aplikácii týchto programov. Pokiaľ ide o rezervy, tak treba vyjadriť niekoľko znepokojení, ktoré sa týkajú niektorých návrhov, pokiaľ ide o rezervné e, platobné rozpočtové prostriedky aj keď chápeme politický dosah niektorých pozmenujúcich návrhov, je dôležité, aby sme tam ešte nedoplňali dodatočné prvky, lebo už samotné riadenie je veľmi komplexné a môže ohroziť aj situáciu v členských štátoch. Pokiaľ ide o niektoré rezervy, tak toto je špecifické veľká téma. Tam myslím e, najmä na systém SIS-2. Plne uznávame legitímnosť a potrebu pravidelnej a presnej informovanosti parlamentu o rozvoji a realizáciu tohto systému. My si myslíme, že rámec a kalendár týchto informácií pre SIS-2 je teraz veľmi dobre E, vytvorený a teraz komisia e, poskytuje a bude naďalej poskytovať transparentne nielen informácie, ktoré sú potrebné pre parlament. My si kladieme otázku, že či tieto rozpočtové rezervy ešte majú nejaké opodstatnenie. Pokiaľ ide o pilotný program a prípravné akcie, servis e, komisie sa snažil vyhodnotiť možnosti aplikácie alebo vytvorenia dočasného zoznamu, ktorý e, by mal byť dokončený pred letom. To umožní komisii zabezpečiť efektívne vytvorenie e, predpokladov pre tento pilotný program a o tom sa bude hlasovať. No a na záver, ešte skôr ako e, uzavriem svoje vystúpenie, chcem naznačiť, že ako každý rok komisia pripravuje svoj E, list, svoj tradičný list a bude tam aj časť, ktorá bude venovaná e, parlamentu tak, aby na zmierovacom výbore boli poskytnuté dodatočné informácie, o, ktorý, o ktoré sme boli požiadaní. A samozrejme, treba zdôrazniť problémy pri aplikácii niektorých návrhov pozmenujúcich, niektorých pozmenujúcich návrhov. Takže toto som si želal povedať. E, za, pokiaľ ide o poznámky komisia, dúfam, že výbor pre rozpočet bude môcť zohľadniť tieto pripomienky v svojej ďalšej práci. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán generálny riaditeľ. A teraz dám slovo spravodajcovi, aby nám vysvetlil ducha, v ktorom sú organizované E, tieto e, vlastne hlasovacie zasadnutia. Nebudeme hovoriť k podstate, budeme hlasovať, ale myslím si, že tak, e, keďže tu ide o, o 15 až 16 pozmeňcích návrhov, treba to trochu zorganizovať. Giovanni, môžeš nám povedať, ako nám ty navrhuješ, aby sme pracovali? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. hlasovanie o rozpočte je vždy veľmi zložité. Treba mať na pamäti, aké je to zložité, keď sa snažíme dopracovať nejakému slušnému výsledku. Od samotného začiatku sa parlament snažil zdôrazniť význam platieb pre rozpočet na rok 2013 koncom e, finančnej perspektívy a domnievam sa, že prevažná väčšina sa e, rozhodla podporiť e, moju stratégiu, ale musím povedať, že tu máme rozmanité názory medzi politickými skupinami, pokiaľ ide o jednotlivé okruhy, ale uvidíme, aký bude výsledok, ktorý názor preváži. Chcel by som navrhnúť, pán predseda, aby sme začali koncom. Aby sme začali hlasovaním o administratívnych položkách. A potom začneme hlasovacím zoznamom pre politické skupiny. Takže začneme administratívnymi položkami, potom politickými skupinami a potom prejdeme k okruhom 5, 3, A a 2. V závislosti od toho, ako ďaleko sa nám podarí dnes dostať. No a potom uvidíme, či budeme musieť odložiť niečo do zajtra rána. Ďakujem veľmi pekne. Derek, chcel si niečo povedať? Áno, veľmi stručne, pán predseda. Ako navrhol hlavný spravodajca, budeme dnes hlasovať o administratívnych položkách a zajtra ráno by sme mohli hlasovať o parlamente a ostatných častiach rozpočtu, ostatných oddieloch rozpočtu. Toto by malo odraziť dohodu, ktorú sme už uzavreli, že budeme hlasovať po blokoch a e, dúfajme, že ostatné inštitúcie budú e, s nami tiež v tom. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže každý dobre pochopil e, spôsob, akým budeme hlasovať. Začneme horizontálne o administratívnych e, e, výlohách, potom zoberieme administratívne výlohy iba rozpočet komisie, potom budeme mať kategóriu 3A a 3B a kategóriu 2 e, poľnohospodárstvo v zásade. a potom sa pozrieme, kam, sa tým hlaso- kam nám hlas- hlasovanie dovedie zajtra. Ráno sa vrátime k rozpočtu iných inštitúcií a iných kategórií 1A a 4, ktoré sú kategórie, o ktorých sú tam isté rozdiely e, v pohľadoch, takže tam môže byť aj iné hlasovanie. Takže Pokiaľ ide o administratívne línie, my máme túto tabuľku, má nejaký názov, volá sa Reporter Strategy on Administrative Lines 0104-0105. Môžeme hlasovať o tejto tabulke unblock. Kto je za? Kto je ďakujem, kto je proti? Zdržali sa? E, prijaté. Takže všetky ostatné e, pozmenujúce návrhy k tejto línii padajú a potom, pokiaľ ide o agentúry, tak môžeme tiež hlasovať unblock. Pán spravodajca. Určite môžeme hlasovať unblock o číslach a potom je tam niekoľko mm, hlasovaní, ktoré môžeme potom ako hlasovať o nich oddelenie neskôr. Takže hlasovanie minus agentúry. Takže agentúra budeme hlasovať o potom v poriadku. Takže hlasujeme en blok, ktorý neobsahuje tie tri finančné dohľadné orgány agentúry. Tie budú vyriešené v rámci kapitoly 1a. A sú takisto aj určité pripomienky, o ktorých budem hlasovať neskôr. To je za, to bude proti sa zdržal, zdržali sa 4. Ja ďakujem pekne, prijaté. Teraz je tu niekoľko poznámok k agentúram. To je na konci tabuľky. Tam sa to dá nájsť. Takže prvý riadok, to je pozmenujúci návrh, ktorý bol stiahnutý. Druhý riadok to je technický pozmenujúci návrh, o ktorom sa nehlasovalo. Tretí v rubrike 2 rezervy 10 e, tak to je rozpočto, to je problém absolutória, kto je za, proti. Overíme si hlasovanie elektronicky ale ja nemám eh, hlasovacie právo. Tento raz otváram hlasovanie a overíme si, či všetci hlasovali. Hlasovanie je uzavreté. Devätnásť za, 20 proti, zamieta sa. A teraz prejdeme E, k 3.1 Frontex. Tam sú pripomienky k zdrojom. Spravodajca je za, kto je za, proti. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Zdržali sa schválené. E, ďalej ešte stále tu máme Frontex, e, rezervu 70% pre Schengen. Spravodajca je proti, kto je za? Pani Suza, pardon, James, ďakujem. Zamieta sa. Rezerva. Áno. Môžeme hlasovať principiálne o ďalších rezervách, ktoré zdieľajú tú istú filozofiu. Dobre, takže kto je za? O agentúrach stále hovoríme o agentúrach liberáli. Kto je proti? Veľ zelený. FD. Zdržali sa, takže tieto rezervy sú systematicky zamietané. Pokiaľ ide o Frontex, tak tu máme komentár e, k zdrojom. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Zdržali sa. Schváli, schválené. A už nám tu nezostáva nič iné, iba pán spravodajca. Tatum voto, quindi dovremmo votare... Myslím, že sme vynechali jedno hlaso, takže hovorí pán spravodajca, takže ešte Zostalo jedno hlasovanie výboru, návrhu výboru LIBE 5, 6, 20. Le sauvetage en mer. Le rapporteur est contre le sauvetage en mer. E, toto je záchrana na poslednú chvíľu, spravodajca je proti, e, teda och, morská záchrana, námorná ochrana, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Tento komentár je zamietnutý, aby sme sa rozumeli. A teraz tu máme na tejto strane hlasovanie o pozmenujúcom návrhu výboru Envy. Tam máme split vote. Prvá časť obnoviť návrh rozpočtu. To navrhuje spravodajca. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa. Je to schválené. Druhá časť. Správodajca je proti. Socialisti proti. Všetci ostatní. Zdržali sa. Socialisti eh, sú v menšine pán spravodajca, pán predseda. E, prvý, e, prvý vlastne e, pozmeňujúci návrh rubrika 5, tam máme 41. moi moi Prepačte, ospravedlňujem sa. Máme tu Juty Haut, pozmenujúci návrh, na ktorý som zabudol. Spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti. Kto je proti? Ostatní zdržali sa. Väčšina je za to, aby sa to zamietlo. Takže tu nás sme skoncovali s agentúrami a teraz môžeme prejsť do kategórie 5. Rozpočet komisie. A tam máme voting list 5. To je jeden list, ktorý je z obidvoch strán popísaný. Máte ho? Takže prvý pozmenujúci návrh. Prvý pozmenujúci návrh, horizontálna stratégia, to sú platy a dôchodky. Detaily sú v prílohe v tabuľke číslo 9. Je to horizontálny pozmenujúci návrh, ktorý sa aplikuje na všetky sekcie, okrem iných, okrem rady, pardon. Všetky ost ostatné inštitúcie, okrem rady. Dobre? Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Potom, potom tu máme Standard Abatement Rate, to isté, aplikuje sa to, kto je za, proti, raz, dva, tri, štyria, zdržali sa, schválený. Potom tu máme pozmenujúce návrhy spravodajcu o iných administratívnych škrtoch, kto je za, proti. Zdržali sa schválené, rovnako je to schválené. Tieto tri pozmenujúce návrhy sú strategické, horizontálne, ale nepokrývajú niektoré iné a o nich budeme teraz hlasovať oddelenie. Najskôr 40, 3396, pán Adriansen, kto je za, pro, raz, dva, tri, štyri, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 8805 GUE, spravodajca proti, kto je za, pani Súza, váš pozmenujúci návrh 8805 ste za, nie. Kto je proti? Zdržali sa. Pani Súza sa zdržala. Zamieta sa. A pani Soza pozatlieskala. 4577 Inge Gressle. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 41, 88, pani Vertman, spravodajca je proti, kto je za? 5, proti. Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh Libe 5615, antidiskriminačný, spravodajca je za, kto je za, proti, dvaja zdržali sa, jedno zdržanie sa schválený. Máme tri pozmenujúce návrhy DV. A môžeme o tom hlasovať unblock. Spravodajca je proti. Nie. Nie, pani Soza, nie. Dobre, takže hlasujeme 54.00 za. Proti. Všetci zdržali sa. Zamieta sa. 54.06 za. Dvaja proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 54.07 za. Helga iba sama proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz máme pozmenujúci návrh EPP 8262. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Raz, dva, zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 4356 padá. 8263 aj tiež odpadáva. Nasledujúci pada a ideme priamo e, k pozmenujúcemu návrhu 4409. Spravodajca proti. Kto je za? 4 proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 4410. Pani Sen, Možno, že by sme hlasovali unblock 44, 10, 19, spravodajca proti, kto je za. 4 proti. Väčšina zdržali sa, zamieta sa. O, ďalší je stiahnutý pozmenujúci návrh Her- Herku- Herkules 2 Inge Gressle. Ide tu o rezervu Herkules 2. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Strežali sa. Herkules je v rezerve. Ďakujem vám, takže toľko ku kategórii 5 rozpočet Európskej komisie. A teraz môžeme prejsť k A3A. Bien. Alors, là nous prenons notre cahier. A teraz sa vráťme k nášmu zošitu. Nous prenons le gros cahier. Euh, et dans le gros cahier ver... A v, tej, v tomto veľkom zošite na vo francúzskej e, verzii 107, pardon, to je anglická verzia, strana 107, Takže tu sme na strane 107 3a. Chcem požiadať správodajcov, či si želajú principiálne hlasovanie o presune do rezervy 75 tých rozpočtových liniek, ktoré súvisia so Schengenom bez agentúr teda rozpočtové linky spojené so Schengenom v rámci rokovaní. Parlament ich chce opätovne prevziať spolu s radou po vážnom politickom incidente, ktorý spôsobil rozhodnutie Európskej rady a ktoré spochybnilo e, vlastne to nariadenie, z, e, ku ktorému sa vlastne došlo k trilógu nariadení o Schengenu. Konferencia predsedov politických skupín nás teda požiadala, teda nám dala pokyn vlastne, aby sme z toho vyvodili dôsledky v rozpočte tak, aby sme mali pr prostriedky na negociovanie s radou o nových bázach. A to súvisí s tými príslušnými e, to súvisí s tými príslušnými e, rozpočtovými linkami. Je to tak, pán spravodajca? E, Dobre, je to správne. E, ja sa, my budeme mať stretnutie 18. októbra a v súčasnosti, keďže o to žiadali kolegovia z výboru LIBE, my navrhujeme, aby sme do rezervy presunuli týchto 75 pre všetky E, rozpočtové linky, teda tie štyri linky, ktoré, ktorých sa to týka. Želáte si, aby som vám tieto linky citoval? Pozmeňujúci návrh 297 18.02.06 pozmenujúci návrh 299 pre 18.05.08 pozmenujúci návrh 308 a pre 18.05.09 e, pozmenujúci návrh 309. E, Takže budeme hlasovať unblock o týchto princípoch. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Raz, dva, tri. Ďakujem. Zdržali sa. Takže tieto pozmenujúce návrhy sú schválené v duchu tom, že spravodajca aj my sme to už, ja sme to už vysvetlili. No a teraz spravodajcovia mi môžu povedať, či sa mýlim, ale myslím si, že prvý pozmenujúci návrh, ktorý, o ktorom treba hlasovať, je 293 on už je vlastne pokrytý, pardon. Áno. A teraz treba obrátiť stranu. A to je hore na strane 109 e, v linke informačný šenkenský systém a tam môžeme zobrať e, pozmeňujúci návrh 697 GUE, ktorý chce tieto čísla zničiť. Spravodajca je proti, kto je za? Kto je ďakujem, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. Nasledovný je stiahnutý. Pozmenujúci návrh 318, oddelené hlasovanie pre číselné údaje a pre rezervu. Pokiaľ ide o sumy, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, kto je proti, raz, dva, zdržali sa, schváľuje sa. Rezerva, spravodajca je proti, kto je za, pardon, spravodajca je za, pardon, kto je za, kto je proti, Raz, dva. Zdržali sa tiež. Sedemsto štyridsaťdeväť je kompatibilné. Kompatibilný je iba rezerva. My hlasujeme o rezerve o 749. kto je za, kto je proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmeňci návrh 749 je schválený. A ja predpokladám, že pokrýva 43-49. Áno. Osemsto padá. Takže teraz môžeme prejsť k nasledujúcej e, linke, to je Schengen 297, to bolo schválené, hlasujeme o 42, 25, pardon, opravuje sa rečník. Pardon. dávam hlasovať o 297 e, iba o číslach, lebo rezervu budeme schválovať o chvíľu. Spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. K tejto e, linke ostatné pozmenujúce návrhy padajú. Prechádzame k 9, 18.02.06. Pozmenujúci návrh 978. Spravodajca proti. Kto je za? Allora, eh, per gli emendamenti 978 e 280 coperti, eh, in que... tieto sú už pokryté, takže tu by sme mali hlasovať iba o 200 98 o číslach. Dobre, výborne. Takže 298 čísla. Rezerva tá je už vyriešená. Kto je za? Proti? Strežali sa? Schválený. Predpokladám, že všetky ostatné pozmenujúce návrhy padajú k tejto linke. Alors, euh, nous passons à European Return Fund. Nous sommes page 111. A teraz sme na strane 111. Pozmenujúci návrh GUE 650, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalšie identický. Pozmenujúci návrh 979 zelený, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 321, Líbe, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 568 spolu. Spravodajca proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 5. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 793 EPP. Spravodajca je proti. Pardon, opravuje sa rečník. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Štyria, Zdržali sa. Schválený takže dve, dva ďalšie odpadajú. A teraz prichádzame k dvom linkám, ktoré sa týkajú agentúr. Toto všetko už bolo odhlasované. Pomôžeme prejsť e, k Európskemu e, fondu pre utečencov. To je 647. GUE, spravodajca je proti, kto je za? A to je socialistické, pardon. O, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Napriek socialistom je tento pozmenujúci návrh zamietnutý. 891 e, SD. Spravodajca je za. Kto je za? Aha, dobre. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdrža, e, zamie, zamietnutý. Tak teraz pozmenujúce návrhy. Pardon. Áno. Teraz prejdeme k následujúcemu. Máme tu tri identické pozmenujúce návrhy. Spravodajca je, z, spravodajca je za. Áno. 300 a dve, nasled, dva nasledujúce, kto je za, kto je proti. Raz, dva, tri, štyri, zdržali sa. Je schválený. Tieto identické pozmenujúce návrhy sú schválené. Prejdeme na ďalšiu stranu, 113. Emergency measures. Tam máme dva 648. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Zamietajú sa. Tu máme pozmenice návrhy správa zľava, ale právica má takých spojencov, že dosiahla väčšinu. Teraz Európsky fond pre e, integráciu 669, spravodajca je proti. Proti, zdržali sa, zamieta sa 892, SAD, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 649 GUE, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa väčšinovo zamietnuté. Ďalej, ďalší kľúte je identický, 4229, Laslo Šurian, spravodajca za, proti, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, zdržali sa, je schválený. Nasledujúci odpadá. Teraz máme celú následujúcu stranu, ktorá zodpovedá agentúram, za ktoré sme hlasovali na jednej strane a na druhej strane pilotným projektom, o ktorých budeme hlasovať zajtra. Takže obrátime stranu. To isté na strane 115. Máme pilot, pilotný projekt 115, to sú agentúry. A potom máme stranu 117. Pre, predchádzanie a boj proti terorizmu. 741. Spravodajca je proti. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Kto je proti? Zamieta sa. Pozmenici návrh 4346. Pán Alvaro. Spravodajca proti. Kto je za? Prepačte, je to to isté. Zamieta sa. 308. Hlasujeme iba o číslach. Rezerva už bola odhlasovaná. Spravodajca je za. E, kto je za, ďakujem. Kto je proti, ďakujem. Zdržali sa, schválený. Takže nasledovný je pokrytý. And fight against crime. Ďalšie nasleduje prevencia a boj proti zločinu. 284, spravodajca je za. Kto je za? Aha, koľky ste proti? Takže musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie a ja nemôžem hlasovať. Koniec hlasovania. Hlasoval každý. 15 za, 21 proti, 2 sa zdržali. Tento návrh je zamietnutý. 309, ktoré sa týka čísel. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 273 je identický, pretože sa týka problému rodovej rovnosti. Hlasovanie počastia prvá časť, spravodajca je za. Možno by ste si chceli pripomenúť, že o čom vlastne je prvá a druhá časť tohto návrhu, pretože sa tu týka čisto textu. je, comprends, je comprends que... Euh, Dobre, keď som rozumel správne, tak e, prvá časť spomína nástroje na stimulovanie a podporu a tak ďalej. A my k tomu chceme doplniť ešte nejaké nástroje, ktoré budú zabezpečovať gender mainstreaming v procese. Takže to je niečo doplnené. Ale spravodajca je proti tomu. Proti tomu, hovorí predseda, kto je za to, prvú časť. Kto je proti? Myslím si, že máme väčšinu za, ale radšej to overím elektronicky, takže otváram hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. 19 za, 19 proti, tak je to zamietnuté. No vidíte, ja nemôžem hlasovať, aby som to bol zmenil. Druhá časť, vrátanie uplatňovania najlepších postupov pri ochrane obetí, e, takisto ako ochrana obetí proti násiliu, proti násiliu na báze e, e, rodu a podobne. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže druhá časť bola prijatá. Prvá časť bola zamietnutá, druhú sme prijali. Takže pokračujeme ďalej. Teraz tu máme pilotný projekt, um, ktorom sa vrátime teda zajtra. Je tu Európsky monitorovacie centrum pre, na, pre drogy. Budeme pokračovať eh, programom PRINCE, vynikajúci názor, návrh, názov pre takýto program. E, máme hlasovať o 717, ale spravodajca je proti. Kto je za? Nikto. Pán Hatong? Pani Solze? Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal zamietnutý. Ďalší riadok. 683, o tom sme už hlasovali. To je GUE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 310. O tomto musíme hlasovať. Kto je za, spravodajca je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalší riadok e, e, dopadová štúdia a vyhodnotenie 311 spravodajca je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Page 119. Le haut de la page, c'est une otočíme stranu 119 strana, teda vo francúzskej verzii. A na konci strany máte základné práva a občianstvo. Máme tu 894, e, kto je za, kto je proti. Slovenský text strana 137. Zamietnuté. 656, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Tiež podobné väčšiny. Ďalší riadok pani Veržia. To bolo zamietnuté. 276. Výbor eh, FAM. Kto je za? Spravodajca je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme programom DAFNE. Máte ústny pozornici návrh k Dafne, pán spravodajca? Nie, nemáte. V poriadku. Takže pozmenujúci návrh 4, 5, 3, 2. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 724. GUEK, teda spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý rovnakou väčšinou. 893. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tiež zamietnutý. 277. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz 10.16. Spravodajca je to identický, hovorí predseda. Takže 43.11 od Barbary Matery. Spravodajca je za, ale ja naozaj neviem prečo. Kto je za? Kto je proti? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť a pol. Barbara sú proti. Kto sa zdržal? Tak to bolo prijaté. Ďalej na konci tejto strany je ešte pilotný projekt agentúry a Donc nous nous retrouvons, Monsieur le rapporteur, à Criminal Justice. Hein? Spravodajca, pokračujeme teraz e, Criminal Justice. To je návrh e, 315, to je za. Spravodajca je za. Stále počujem tu, ako keby to načvirikal nejaký vtáčik, neviem, pán predseda, pán spravodajca. Chce si niečo doplniť? Ja som e, proti tomuto návrhu. Dobre. Hovoríme o návrhu 315 a ten zvuk podporoval to, že sa vyjadroval, že spravodajca je proti. Takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. Ďalej nasledu, zase máme pilotný projekt, to je na zajtra. Vraciame sa k programu PRINCE, tak máme 3310 od spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pokračujeme potom vyhodnotenie a posúdenie vplyvov 3311 od spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Týmto sme ukončili te, tento okruh celý. Nous arrivons, euh, euh, alors, avec l'accord du rapporteur dont je parle, sous le contrôle de... Takže so súhlasom spravodajcu koordinátori sa e, včera shodli na tom, že um, začneme hlasovanie o, o prin, na základe princípu, že neprekročíme strop v 3B. A prečo vlastne navrhujeme takéto principiálne hlasovanie? Je to, že je to, je to okruh, kde máme veľmi malú maržu e, do stropu a nemáme tu ani dohodu medzi politickými skupinami, tak aby sme mohli koordinovať hlasovanie nejakým spôsobom. Takže vlastne vopred nevieme, aký bude výsledok hlasovania v tomto. A jednoducho demokracia niekedy vedie k určitej neistote. Takže ak by náhodou výsledok hlasovania znamenal, že sme prekročili strop, teda ten súrny výsledok hlasovania. Potom zajtra nám spravodajca bude musieť navrhnúť e, nejaké konkrétne úspory v pilotných projektoch. Toto presne k tomuto povedie. Takže každý musí e, dať na to pozor, aby mal v poriadku výpočty, keď bude hlasovať o jednotlivých návrhoch a konkrétnych číslach teraz by som dal hlasovať o princípe, že neprekročíme strop. To znamená, že súhrn všetkých našich pozmeňujúcich návrhov v okruhu 3b nesmie prekročiť strop. Kto je za tento rozumný princíp? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Pani Sú sa zdržala. Súza. Pani Súza by chcela prekročiť strop, ale nie tak si až štrúfa, takže sa len zdržala, hovorí predseda. Pardon, monsieur eh, Salvador. Yes, to be sure. Salvadore. Len aby som mal istotu, že v prípade, keby sme prijali všetky pozmeňujúce návrhy, a napokon, e, keď sekretariat urobí všetky výpočty a my zistíme, že sme napokon aj tak prekročili strop, tak to bude znamenať, že budeme škrtať v pilotných projektoch, o ktorých budeme hlasovať? Tak tomu dobre rozumiem, dobre? Áno, myslím si, že to je tak. Dobre, takže teraz e, prejdeme na stranu 121 Citizenship. Nie, je tu pozmeňujúci návrh 63 eh, výboru pre kultúru. Spravodajca je za. Kto je za? Prosím pekne. Kto je proti? 5. Kto sa zdržal? Prijaté. A na konci strany máme pilotné projekty, takže prekročím túto stranu. A to isté platí aj pre ten, eh, časť strany Teraz prejdeme ku kultúrnemu programu. Pozmeňujúci návrh 4412. Pravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 566. Pravodajca je za. Je pro, za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý je. Ďalej. Ďalší 757, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Teraz 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Ďalej 757. Máme hlasovanie v dvoch častiach. To je prvá časť na číslach, to je za, kto je proti. To sa zdržal 5. Takže čísla prešli, teraz poznámky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže to bolo tiež prijaté. Teraz som počul, že ďalší pozmeňujúci návrh bol, je už pokrytý, pretože sa týkalo hrodzených jazykov. Teraz máme prípravné aktivity, môžeme prejsť k európskym k označovaniu európskeho dedictva. Tu máme návrh z výboru pre kultúru, kto je za, kto je sa zdržal, prijatý. Pokračujeme teraz s médiami. 44.13, kto je za? Kto je, je za, kto je proti? To bolo zamietnuté. 567, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 47, výbor pre kultúru. Dozvedám sa, že to bude oddelené hlasovanie o záväzkoch a platbách. To je za, kto je proti, kto sa zdržal dva sa zdržaní. Tak je to prijaté. Teraz skladbám. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo zamietnuté. Tu sú potom prípravné projekty, ďalej pilotné projekty, takže teraz máme Media Mundus 897, pravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 49, pravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bolo zamietnuté. Ďalší pozmeňujúci návrh je identický, takže padá. Týmto to znamená, že už nemáme žiadne pozmeňujúce návrhy v tej, tejto položke. Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce návrhy. Teraz máme osobitné špeciálne výročné akcie. Niektorí poslanci o tom majú veľký záujem. Tu máme tabuľku v prílohe. Môžeme každý vidieť túto tabulku. Kto je za túto tabulku? Za týchto pozmeňujúce návrhy, prosím. Kto je za? E, kto je proti? Dvaja, traja. Niekto sa zdržal? Zelení sa zdržali, takže táto tabulka bola schválená. Teraz e, odobrátime stranu aby sme prešli k mládež v akcii. Informujem, že spravodajca by sa chcel ujať slova. Nech sa páči, máte slova. Áno, ja by som chcela navrhnúť, ja chcem navrhnúť kom, výboru, aby sme pridali milión záväzkom a pri milión platobným prostriedkom. A to sa týka e, riadku 15.05.05, tak? Čiže ďalší milión extra navyše pre, tak pre záväzky ako pre platby. päť. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. 145. Takže týmto sme pokryli. Takže môžeme prejsť k mul- e, multimédiám. Multimediálne akcie. Tam máme pozmeňujúci návrh 4181 Angeliky Vertman. Spravodajca je proti. Kto je za, prosím, sa preukážte. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalší je pokrytý. Ešte tu máme informácie pre médiá. 41.82. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je je proti, to sa zdržal, to je zamietnuté. 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Máme tu symetriu. Ďalšie je identické, takže je už pokryté. Teraz máme informačné kancelárie, máme ústny pozmeňujúci návrh od pravodajcu. Ja by som chcel vyjadriť ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka 55. Ehm, -ky. Chceli by sme navýšiť o 1 milión, tak v záväzkoch ako v platbách. Ja by som navrhol, aby sme navrhli len 1 milión pre platby, čiže ja by som teda znižil túto hodnotu o 600 tisíc oproti tomu, čo navrhol výbor pre kultúru predseda v poriadku. Ale takže najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani Vertman. Takže pán, jej návrh 41.83. E, Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz 52. A s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom od spravodajcu by sme zachovali to číslo pre záväzky, ale uh, platovné prostriedky by sa znížili na 1 milión, teda nie 1,6 milióna, ale 1 milión. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijíma sa. To by bolo. A teraz prechádzame k ďalšej položke komunikácia na úrovni zastúpení komisie. Máme tu 41,84, to je za, proti, zdržal sa, Zamieta sa. Potom 43.16. E, spravodajca je za. To je za, proti. Zdržal sa. Schvaluje sa. Teraz prechádzame komunikovanie o Európe partnerstve. Máme tu pozmeňovací návrh 693, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 41,85, spravodajca je proti, za, proti, zdržal sa, Zamieta sa. 211 od výboru pre ústavné veci. Chcú pripraviť voľby? sa nechce. Kto je za? Nikto nechce pripraviť voľby. Kto je proti? Zdržala sa. Zamieta sa. sa väčšinou predseda výboru pre ústavné veci bude určite načený. 79. výbor pre kultúru, spravodajce za, kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. Potom 43.17. Audit. a potrebujeme hlasovať aj o pripomienkach. A spravodajcovi sa nepáčia tie pripomienky. Kto je za? A liberáli, to je veľmi zaujímavé. Budeme teda elektronicky hlasovať. Má koordinátor nejaké pokyny pre mňa? Nie. Končím hlasovanie. Mm. 16 je za, 20 je proti, traja sa zdržali. Takže to sa zamietam. A teraz prechádzame na analýziu verejnej mienky. 41,86 spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Spravodajca e, máme tu ďalej 80, výbor pre kultúru, schválené. Tým pádom by sme to mali a prechádzame na online a písomné informačné komunikačné nástroje 41, 87, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržal sa, Zamieta sa. Rovnako väčšinou. 42,53 od Doris Pak. Spravodajca je proti. To je za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Park bude taká šťastná, keď e, sa dozvie, ako podporu dostala od socialistov. Takže to boli čísla, teraz potrebujeme samostatné, samostatné hlasovanie k pripomienkam. Kto je za pripomienky? Ďakujem. Kto je proti? Skupina Park. Možno by sme si to mali elektronicky overiť. Takže otváram e, elektronické hlasovanie o pripomienkach 52, 53. 42, 53. Prepačte, spravodajkynia, chcem si niečo povedať? Con riferimento ai remarks è uguale al... V skutočnosti e, tento pozmeňujúci návrh je taký istý ako v prípade 794. Znamená, že tie pripomienky sú rovnaké e, pre obidva pozmeňujúce návrhy a ja som vlastne za 794. A je to skôr skupinový e, pozmeňujúci návrh. Ten obsah je taký istý. Nemám s tým teda nejaký problém. Dobre. Hovorí predseda. Ešte vždy sme na pripomienkach e, k pozmeňujúcemu návrhu od Doris Pak. Ak som správne pochopil stanovisko, spravodajca nemá rád autor pozmeňujúceho návrhu a môže akceptovať ten pozmeňujúci návrh. Dobre, snažíme sa zachovať dobrú atmosféru v skupine. Keďže máme túto novú informáciu, možno sme v pozícii, aby sme zmenili naše elektronické hlasovanie. Takže otváram elektronické hlasovanie. Prepačte, prepačte. Zastavíme hlasovanie a začneme od znova. Nemali sme správne informácie, takže ospravedlňujem sa. A teraz už máme potrebné informácie a až teraz otváram hlasovanie. Takže hlasujte. Prosím vás. A týmto končím hlasovanie. 34 za, 7 proti. Takže Doris Pak eh, bola prehlasované, teda tie pripomienky boli odhlasované. A teraz musíme hlasovať o číslach pozmeňujúcom návrhu 81, Pravda sa je za, to je za, proti, zdržal sa, e, prijaté. A to vyrieši aj problémy s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi. Teraz e, prechádzame ku koncu strany Európa e, pre občanov 4189, kto je za, 197, kto je proti, ďakujem, zdržal sa, zamieta sa. 896, spravodajca je proti, kto je za. Socialisti proti, všetci ostatní. Zdržal sa, zamieta sa. 482 od výboru pre zamestnanosť. E, kto je za? Proti? Ďakujem. Zamieta sa. Rovnako väčšinou spravodajca dáva prednosť 82 od výboru pre kultúru, ktoré je za, proti. Ďakujem, zdržal sa. E, Príjima sa. Teraz prechádzame na ďalšiu stranu, pilotný projekt. Navštívime komisiu. Úžasné. 83. výboru pre kultúru, kto je za? Spravodajca je za. E, zdržal sa, ďakujem. Schvaluje sa. Európsky dom občianskej spoločnosti. A máme tu ústny pozmeňujúci návrh však od spravodajcov. Tu hovoríme o pozmeňujúcom návrhu 217. Spravodajca Áno, pokiaľ ide o 217. Nemôžeme uplatniť tento eh, riadok, túto položku. Takže tam by sme dali prípravné eh, aktivity a prípravný balík na zajtra. Tu by sme mali zrejme hlasovať o pripomienkach. Áno, mali by sme hlasovať o pripomienkach. E, predsa hovorí, že teda nemáme ešte e, právny základ e, pre tento projekt. Takže teraz hlasujeme o pripomienkach. Ale ak sa to stane pilotným projektom, tak potom budeme spolu s pilotným projektom hlasovať o pripomienkach. To dáva zmysel. Dobre, teraz Prechádzame k Európskemu roku občanov, to je na začiatku ďalšej strany. 212, pozmeňujúci návrh 212, nejaké ústne pozmeňujúce návrhy. Poviete nám, ak nejaké budete mať, však pán sa 212. Najprv hlasujeme o číslach a potom o pripomienkach. Spravodajca je proti číslam aj pripomienke, takže 212 čísla, Kto je za? Proti? zdržal sa, zamieta sa. A teraz pripomienky za, proti, zdržal sa, domnievam sa, že tu vidím väčšinu, ale predsa si to len elektronicky overíme. 212, pripomienky 212. Teraz otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. 19 ku 19, takže zamieta sa. A teraz prechádzam. k 901. Opäť to isté. Najprv hlasujeme o čísla, potom o pripomienkach. Spravdajca je proti. Kto súhlasí s číslami? Kto je proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Teraz pripomienky za. Proti. Opäť si to elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte, každý hlas sa počíta. Naozaj. Každý zaváži. A teraz končíme hlasovanie. 19 za, 20 proti. Zamieta sa. Teraz. 290, opäť to isté. Spravodajca je proti. Najprv hlasujeme o číslach? Nie, nie, nie, je to to isté, prepačte. Takže prechádzame na 183, 483 výboru pre zamestnanosť. A pán uh, e, spravodajca zmenil názor? Máte ústny pozmeňujúci návrh? Nie. Takže 483. Spravodajca je za. Prepačte. Giovanni? dovete comprendere che la situazione è anche complicata. Musíte pochopiť, že situácia je trošku zložitá. Máme tu ústny pozmeňovací návrh 483. Ide o 500 tisíc, ktoré chceme pridať k platobným prostriedkom. A tak by som sa povedal, že môj návrh by bol milión k platovným prostriedkom. Záväzky 2 milióny. Juta. 2 milióny v záväzkoch a 1 milión. A 1,1. Dobre, dobre, teraz to už chápem. Takže 1 milión záväzky a 1 milión platby. Takže to sa číslo aj pre záväzky, aj pre platby. Dobre? To je ten ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Donc, donc si j'ai bien compris. Ak som to pochopil správne, v prípade pozmeňujúceho návrhu 483, o ktorom hlasujeme, by sme mali milión pre záväzky. To sa nezmenilo, ale namiesto 500 tisíc pre platby budeme mať milión, áno? Ďakujem, to za, proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zdržal sa. Teda sa to prijalo. Ďalší poslanecí návrh. Ďalšie dva poslanecí návrhy odpadajú a teraz prechádzame k opatreniu oblasti komunikácie príprave na európske voľby. Máme tu nový pozmeňujúci návrh od výboru pre ústavné veci. sa je proti. Za, proti. Zdržal sa? Zamieta sa. Vykonávanie európskych e, občianských iniciatív. Je to výbor pre ústavné veci. sa je proti. Kto je za, proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Tu máme pilotný projekt, Európska platforma pre festivaly. Ideme ďalej. Potom tu máme agentúry a pilotné projekty. Vlastne e, prechádzame na aktivity únie v oblasti zdravotníctva. Máme tu pozmeňujúci na 4334, ktorý sa týka celoeurópskej siete e, Takže kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. To boli čísla a teraz e, pripomienky. Spravodajca je za. Kto je za, proti, zdržal sa, e, príjima sa. A teraz tu nebudeme hlasovať o číslach, môžeme hlasovať o 529. Kto je za a proti? Zdržal sa. Prijíma sa. Potom o agentúrach sme už hovorili a teraz prechádzame ďalej na pilotné projekty vykonávanie výdavkov. Juta poukázala na to, že možno sme niečo preskočili. Nie. Za súhlasom spravodajcu sa môžeme presunúť na ďalšiu stranu. A máme tu civilnú ochranu v rámci únie, to je Mali pozmejúci návrh od Georgiosa Stavra Kakajsa. Spravdajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. A týmto sme uzavrali 3B. A teraz to budeme musieť spočítať, aby sme vedeli, či sa ešte stále zmestíme do stropu alebo nie. Napriek, aby sme si dali dvojminútovú prestávku, aby sme sa pripravili na okruh 2. Bien. Everybody has had the opportunity to relieve nature. každý mal príležitosť e, uľaviť si a pomôcť prírode, takže môžeme opäť začať. Pokračujeme. A sme v kategórii 2. To je strana 80. Voilà. Alors, euh, le temps de les... Takže čas, e, ktorý sme dopriali členom EPP, aby sa vrátili, už uplynul. Dohoda so spravodajcom. Ak budeme pokračovať v takomto tempe, ktoré je pomerne rýchle, pokiaľ ide o kategóriu 2, ak medzičasom sa nám podarí vytlačiť všetky zoznamy z kategórie 4, tak už dnes večer budeme môcť hlasovať k tejto kategórii. Takže ja to hovorím našim spolupracovníkom, aby sa ubezpečili, či je možné vytlačiť hlasovacie zoznamy aj pre kategóriu 4. A pokiaľ ide o kategóriu 2. Kategória 2. Prosím vás. Prosím vás trošku ticha, chvíľku ticha. E, ku kategórii 2, pán spravodajca, my môžeme hlasovať riadok poriadku, alebo nám navrhnete ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči, dávam vám slovo. E, koordinátori to vedia už. My sme už niekoľkokrát mali príležitosť hovoriť a debatovať o otázke, ktoré sa týka, ktorá sa týka rezerv a poprvýkrát o rubrike 2 e, tam sme sa týchto otázok dotkli v tých riadkoch, ktoré sa týkajú e, rozvoja vidieka, ale ten istý problém tu vystane aj zajtra pri hlasovaní o 1B ohľadne rezerv. To predložili socialisti, ale aj liberáli. Dostal som žiadosť od socialistov, ktorú môžem prevziať pokiaľ ide o prezentáciu ústnych pozmenujúcich návrhov k návrhom, ktoré boli ktoré by mali byť aplikované na celé riadky 0, 4, 0, 2, 0, 1, 0, 6, 19, 13, 0, 3, 18, 13, 0, 3, 19, 3, 13, 0, 3, 20, 13, 0, 4, 0, 1, 05040501, 110612 a 110613. A tam sa žiada o to, aby sme do rezervy dali 100% e, viazaných roz, e, e, platových rozpočtových prostriedkov. A pokiaľ ide o samotné rezervy, tak pani Zabal e, pracovala na tomto bode a ja jej ďakujem. Každý má tento, tento list, každý má tento papier, bol vám všetkým rozdaný. To je zoznam, ktorý obsahuje zoznam všetkých riadkov, ktorých sa tieto rezervy budú týkať. E, to je to, čo nám práve povedal náš spravodajca a sú tam spresnené podmienky na to, aby sa tie rezervy e, zrušili. Môžeš nám to predstaviť, prosím? Ja si nemyslím, že tam bude potrebné zachádzať do detajlov. My sme to o tom už niekoľkokrát aj e, vo výbore, aj na koordinátoroch hovorili. Cieľom tejto rezervy je získať informácie od rady, pokiaľ ide o problémy v súvislosti s platbami. A posledným cieľom je, aby sme nikdy nemuseli brať túto rezervu do úvahy, lebo sme dostali pozitívnu odpoveď od rady. A vlastne v tom zmysle, že parlament má urobiť niečo, aby sa zvýšili tie e, platby. Ďakujem, Salvador. Hovorili sme na schôdzi koordinátorov o príležitosti alebo o vlastne vhodnosti tejto rezervy. Moja politická skupina je naďalej proti tomu, aby sme vytvorili nejaký typ rezerv alebo aby sme blokovali nejaké peniaze v oblasti koheznej politiky a štrukturálnych fondov. Nechceme, aby, lebo to nič neprinesie a naozaj je ťažké vysvetľovať, že na to, aby sme zachránili platby, budeme používať peniaze zo štrukturálnych fondov. Ja a moja skupina si neželáme tento pozmenujúci návrh, ale súhlasíme, aby sa o tom hlasovalo, či už vo forme ústneho pozmenujúceho návrhu. Nie sme proti, lebo to chcú dve významnej skupiny, takže toľko. Výborne. Hovorí pán predseda, to je záležitosť, ktorú sme na e, schôdzi koordinátorov dlho e, riešili. Je to spôsob alebo pokus e, trošku pristúpiť iným spôsobom k problému týchto platieb my sme na schôdzi, a ktorá je ako všetky ostatné schôdze vysielaná na internete. No a pripomínam, že z našej iniciatívy sme zorganizovali tripartitnú, trilaterálnu organizáciu na technickej, ale aj na politickej úrovni medzi predsedníctvom rady E, cyperským pre, e, ministrom, komisárom Levandovským a roz, výborom pre rozpočet. Všetci zúčastnení sa zúčastili a pokúsili sme sa tam vyjasniť spôsob kalkulovania e, potrieb na platobné rozpočtové prostriedky na základe tých číselných údajov, ktoré nám poslali členské štáty. My máme potvrdenie toho, že vytvorenie týchto číselných údajov a e, potrieb, naozaj, že tam obrovský zmetok, nie je tam žiadna transparentnosť a nie je tam nič jasné. Ako som už naznačil včera koordinátorom, ja som mal e, taký tlačový briefing, aby som tam uviedol e, nejaké rezume alebo závery, e, ktoré vzýšli z tejto schôdze a už tu boli aj isté reakcie v tlači v niektorých krajinách a ja len dúfam, že rokovania o tomto rozpočte budú môcť prebiehať na trošku odlišnom e, základe, ako tomu bolo v minulých rokoch, keď sme skutočne mali totálny zmetok e, v oblasti E, platobných rozpočtových prostriedkov a to politicky nebolo priateľné. Čiže toto je taká komplikovaná dimenzia, ale určite nás to podľa môjho názoru privedie k tomu, že budeme musieť zaviesť modifikácie možno do finančných pravidiel a možno budeme musieť e, ich aj zapracovať do viadročného rámca, na základe interinštitucionálnej dohody, pretože my už nemôžeme naďalej pokračovať v takomto dialogu hluchých o e, platobných prostriedkoch, lebo to je absurdná situácia, v ktorej my sme nútení brániť platobné rozpočtové prostriedky, ktoré nezodpovedajú e, potrebám alebo peniazom parlamentu, ale platbám ktoré potrebujú členské štáty. Teda to je úplne absurdná situácia. Takže odteraz správodajca, ak to správne chápem, nám predloží ústny pozmenujúci návrh, ktorý on nepodporuje, s ktorým on nesúhlasí, ale o ktorom si myslí, že by mal, sa malo o ňom hlasovať v komisii pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. E, veľmi e, presne ste vystihli moje stanovisko. Ja som za to, aby sa hlasovalo o ústnom návrhu, ale môj osobný návrh je proti tomuto ústnemu e, pozmenujúcemu návrhu, ale chcem sa vás pýtať, nahradí sa ním ten, nahradia sa ním tie ostatné pozmenujúce návrhy, napríklad v oblasti rezerv? o ktorých by sme mali hlasovať zajtra. Ja by som nebol rád, keby sme sa opätovne vracali e, k takýmto hlasovaniam alebo podobným hlasovaniam. Inak povedané, hovorí pán predseda, v každom prípade e, v tomto riadku budeme hlasovať o číslach. Tam sú navrhnuté pozmenujúce návrhy, aby sme dali do rezervy všetky e, viazané rozpočtové prostriedky k istým e, riadkom. Ak tento pozmeniaci návrh bude prijatý, samozrejme, že my už o ňom nebudeme hlasovať. Nebudeme už viac hlasovať o rezervách v tom istom riadku. To je jasné. Všetko bude v rezerve. Ale my môžeme sa nachádzať v tom riadku, že dôjde k situácii, že bude odmietnutý tri pozmenujúci návrh a príde ďalší pozmenujúci návrh, ktorý bude žiadať 20 rezervy. A o tom budeme hlasovať. Neviem, možno k tomu nedôjde. Dobre? Takto vy tie veci chápete? Áno, nech sa páči. Ďakujem. V našom prípade e, tento problém nie je, nestojí takto, pretože tieto ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladáme, nahradia už predložené e, návrhy, ktoré sme predložili. Ale toto, je len, toto sú len vylepšené naše návrhy, lebo by bola hlúposť, keby sme sa vrátili a opätovne o nich hlasovali. To nám zjednoduší veci vy stiahnete vaše, vaše pozmenujúce návrhy o rezervách v prospech týchto ústnych pozmenujúcich návrhov. A teda buď všetko, alebo nič. Dobre? Takže, pán spravodajca, za socialistov tam je to spresnené jasné, tam dôjde k nahradeniu jedného e, pozmeňujúceho návrhu o rezervách, ktorý bol stiahnutý, ale ja chcem vedieť, či liberáli majú rovnaký názor, či, sa to, či je to to isté aj o tých pozmenujúcich návrhov, ktoré oni navrhli pre rezervy. Kto hovorí za liberálov? Jan Mulder? Áno, nech sa páči, Jan. Čo sa týka liberálnej skupiny, my sme za tento pozmeňujúci návrh, aby sme o ňom hlasovali. ALDE bude hlasovať zaň. Však to ale neznamená, že e, nemáme iný pozmaňujúci návrh k rezervám, ktorý nie je taký istý ako tento. E, Elga. Hel- Helga. Prepašte, pán predseda, to znamená, že my ako liberáli my e, sa držíme nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme navrhli k rezerve. Helga a potom spravodajca. Čo sa týka politického prístupu mojej politickej skupiny, áno, je to úplne v poriadku, aby sa dalo hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu, to nespochybnem. A tak ako som už povedala, máme tu naozaj veľmi tesný politický boj e, na, k otázke platie a keď tu chceme dať 100% na rezervu, myslím si, že je to veľmi ťažko komunikovateľné vonkajšiemu svetu a neviem, či to je vhodné posolstvo teraz v tejto chvíli, tak preto sme proti. Predseda, ďakujem pekne, je všetko jasné, pán spravodajca. Rád by som eh, povedal iba toľko, že mikrofón pána Mildera bol vypnutý a ja som veľmi dobre nepochopil, čo chcú robiť liberáli s rezervou, ktorú predložili. Ale veci sú jasné, budeme hlasovať a uvidíme, aký bude výsledok. E, takže zajtra ráno by sme e, mali tieto pozmenujúce návrhy týkajúce sa e, rubriky a B. Liberáli sa tam e, žiadajú, aby boli zachované. Takže my uvidíme, ako teda zajtra bude situácia, keď bude aktuálna. Dobre, výborne. Takže teraz budeme hlasovať o týchto ústnych pozmenujúcich návrhoch, ktoré predložili dve skupiny. Spravodajca ich navrhuje, aby sa hlasovalo, ale nepodporuje ich. Kto je za? kto je proti. Ja si myslím, že je najlepšie hlasovať elektronicky. Podpredseda medzičasom odišiel, ja môžem teda hlasovať. Nie je tam iný, takže nemôžem hlasovať. Takže ja sa zdržím hlasovania. Moje hlasovanie nebude sa brať do úvahy. Áno, sú tam dokonca dva z EPP. Otváram hlasovanie, ale ja nehlasujem. Takže žiadam niekoho ďalšieho z EPP, aby nehlasoval. Pani Karvaľo e, nebude hlasovať. Všetci EPP, ktorí sú tu prítomní bez pani Karváľu, ktorá zo zdvorilosti hlasovať nebude a Predseda tiež nebude hlasovať. Ostatní všetci majú právo hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 za, 23 proti. Dva, dvaja sa zdržali. Takže e, tento ústny pozmenujúci návrh nie je prijatý. Socialistická skupina stiahla tento pozmenujúci návrh a zajtra uvidíme. A teraz môžeme prísť ku kategórii 2. Máme, e, sme na strane 91, máme tu pilotný projekt a potom tu máme Rifons 998 e, Spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 685 a 42-41 sú identické zamietnuté, 34 agri, spravodajca za, kto je za, proti, EPP má nejaké stanovisko. E, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Je to pozmeniaci návrh číslo 34. Áno, áno, áno, je to pre poľnohospodárov. Zdržali sa schválení za dosť zmetočných okolností. E, programy pre odkázané osoby 591, správodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 999, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4230, spravodajca proti, kto je za, proti, Overíme si hlasovanie elektronicky. Myslím si, že sme proti, ale si to overíme. Otváram hlasovanie. Hlasujeme, hlasujeme. Končím hlasovanie. 15 k 24 proti. Zamieta sa. Teda všetky pozmenujúce návrhy k tomuto programu sú odmietnuté. Ďalší riadok, vývozné náhrady vzťahujúce sa na cukor a izoglukózu 4282, Derek. Pán predseda, ja mám 6 veľmi podobných e, pozmeňujúcich návrhov k exportným náhradám. Či by mohli by sme všetky tieto pokryť naraz? Euh, donc, sur cet amendement et les amendements identiques. takže k tomuto a, a k identickým Derekovým e, pozmeňujúcim návrhom spravodajca proti. Kto je za? Proti. Väčšina je proti. Zdržali sa, zamieta sa. Teda zamietnuté sú. Ďalší riadok operačné fondy pre organizácie výrobcov 28 spravodajca za. Kto je za? proti, zdržali sa, schválení. E, je to mamuťou väčšinou schválené. Obrátime stranu. E, 18, e, správodajca je za, kto je za, e, proti, zdržali sa, schválené, a všetky ostatné sú pokryté teda pre pomoc skupinám výrobcov na predbežné uznanie. Ďalej tu máme e, še, 616 spravodajca proti, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, ďalšie tiež odpadajú. 18, 19 agri, spravodajca za, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení. Ostatné v, tej, v tomto riadku padajú. Dostávame sa do e, sektoru národných programov podpory vinohradníckého sektora. 4108, spravodajca proti. Kto je za? Raz, dva, tri. Proti priatelia vína. Zdržali sa. Zamieta sa. 41.51. Spravodajca proti. Kto je za? Raz, dva, tri. Nordické krajiny. Samozrejme. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz prejdeme ostatné opatrenia v sektore pestovania viniča 4107, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4152, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Všetky tieto hlasovania sú koherentné. Potom tu máme e, opatrenia na propagáciu po členských štátov 20, spravodajca proti, kto je za. E, Pozmenujúci návrh 20, spravodajca je za, kto je pro, kto je proti. Zdržali sa schválený a pokrýva celý tento riadok. Ďalej tu máme e, sušené krmivo 41,53, spravodajca proti, kto je za, Ďakujem, kto je proti, ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. Teraz prejdeme k mlieku a k mliečným výrobkom. 31 Agri podporuje aj spravodajca, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pokrýva aj všetky ostatné pozmenujúce návrhy v, tejto, v tomto riadku. Teraz prejdeme mlieko v školách. 876 spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 41, 78 to isté, 617 GUE, spravodajca je proti, kto je za. Aha. Overíme si hlasovanie elektronicky, pretože to presahuje klasickú ľavicu. Môžem hlasovať? Pýta sa pán predseda. Áno. Je to veľmi mysteriózna záležitosť. Končím hlasovanie. Šestnáct za, proti 24. Takže ja som že za víno v školách, to je moja môj region. ale tam skončí moja politická kariéra. Donc c'est rejeté en tout cas. Zamieta sa. A odtiaľ máme to isté. 42, 31. Spravodajca za, kto je za, proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz pokračujeme s hovedzím a telacím mesom. 998, spravodajca je proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9. Kto je proti? Väčšina. Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz môžeme ísť dole na 33. Spravodajca za, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz obrátime stranu. Tento raz e, to je náhrady za živé zvieratá. No, tak to je zábavné. Máme tu pomoc mŕtvým zvieratám a pomoc živým zvieratám nie je tu pomoc pre potraty zvierat a podobné záležitosti. Je to veľmi sofistikovaná záležitosť. Máme tu 32, ktorú podporuje spravodajca. Kto je za? Proti? Zdržali sa, schváľuje sa. Všetky ostatné odpadajú. A teraz tu máme náhrady eh, vzťahujúce sa na bravčové meso. Spravodajca je za prasiatka E, pozmenujúci návrh 30, kto je za, výborne, kto je proti, ďakujem, zdržali sa, e, prasiatka sú schválené pri čísle 30. Prejdeme k vajciam. Omelety 39, podporuje aj spravodajca, kto je za omelety 39, proti, Nikto. Zdržali sa. Všetci majú radi vajíčka. 39 je schválená jednomyselne. Prejdeme k hydine. 998. Spravodajca proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa pokrýva to aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické. Ďalej tu máme 29 z Agri. Spravodajca je za. Kto je za? E, niekto môže aj občas vydvihnúť ruku. Áno, dobre, proti. Zdržali sa. Schválený. A ďalší odpadá. A teraz sa dostávame k čelám. 41,56. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Proti včelám? Ďakujem. Zdržali sa, zamieta sa e, väčšinou azijských sršňov. 42,32. E, spravo, spravodajca proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa je to trochu také e, zmetené, lebo pri včelách sa skupiny rozdeľujú, ale väčšina je proti. E, sm, úmrtnosť včiel bude naďalej pretrvávať. Máme tu pilotný projekt, máme tu stranu 88 a tu je rezerva. Dobre. Ale teraz sa vrátime k hovedziemu mesu. Osobutné prémie pre hovedzie meso. Spravodajca je proti a ja. Kto je za? An? Dovoľte, aby som tu vysvetlila niečo tak ako minulého roku. Ten, tieto prostriedky sú pre Dánsko, Švédsko, myslím aj pre Slovinsko a Slovensko. Myslím, že tam nie sú žiadne býčie zápasy, tak aby som len vysvetlila, že ako a prečo to budeme, ako budeme hlasovať. And accordingly you vote... A podľa toho, čo ste podali, hlasujete za či proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Helga, chcete ale tam sa píše, že prostriedky by nemali byť použité na byčie zápasy a tým, tým pádom je to pre mňa v poriadku. Lethal, lethal bullfighting. There are countries s, um, byčie zápasy so smrťou. Pretože sú aj také krajiny, kde sa hrajú s bykmi, ale tie, pritom ich nezabíjajú. Áno, v Portugalsku je také, hovorí pán predseda. Takže musíme byť veľmi konkrétni v týchto veciach. Nie, tu, tu nie je žiadna švanda, pre niektorých z nás je to naozaj veľmi dôležité, aj to každý jeden detail. Takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. náš koordinátor z EPP je, mi veľmi dobre pomáha v tomto, takže hlasujte prosím, koniec hlasovania. 13 za, 27 proti. Takže tento pozornosť návrh bol zamietnutý. V poriadku. A už teraz môžeme prejsť k tabaku. Všetky problémy s bíkmi, kravami, voľmi sú vyriešené a teraz prechádzame k tabaku. Pomoc na tabak 5, 5, 4, správodajca proti, kto je za? Ček. Overíme si hlasovanie. Hlasujte, hlasujte, končím hlasovanie. Ça fume, ça fume, ça fume. La fumée est noire. Dobre. Zamieta sa. 21 proti 17. A to platí aj na všetky ostatné pozmenujúce návrhy. Takže nemáme schválené žiadne iné. Ďalej e, osobitné platby, viazaná priama pomoc. To, sú, to je pomoc párom alebo párová pomoc 21 Spravodajca je za. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Pokrýva to celú, celú položku. Teraz máme ďalšie prípravná akcia. Máme tu programy pre rozvoj vidieka. 618 GUE, spravodajca je proti, kto je za, proti zdržali sa, zamieta sa. 4484, je to to isté, 910, už je od, pokrytý, odhlasovaný. Socialisti vlastne ho stiahli, teda je ošetrený. Môžeme prejsť k 24. To je 100 milión. Spravodajca je za. Kto je za? proti, zdržali sa schválení. Vraj je tu komentár k 10.02. Treba hlasovať o komentári, spravodajca je proti. To je e, komentár 10.02, kto je za, Helga, kto je proti. Veľa ľudí zdržali sa, komentár je odmietnutý. Teraz máme pilotný projekt. Prejdeme k strane 91. To, sú, to je zúčtovanie z predchádzajúcich rokov. E, pozmeňujúci návrh 209 z, náš, z výboru pre životné prostredie. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. Dve ďalšie sú tiež zamietnuté, 25. Agri, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Väčšina je za. Je teda schválený. Ďalej tu máme e, riešenie sporov. Pani Andreasen, spravodajca proti, kto je za? 1, 2, 3, 4 proti E, veľký počet, zdržali sa, zamieta sa. Ďalej tu máme zvyšovanie verejného povedomia o spoločnej poľnohospodárskej politike, to je naozaj šlachetný projekt. Spra- pozmenujúci návrh 576. Spravodajca je proti, kto je za? 1, 2, proti, zdržali sa, zamieta sa. Spravodajca je za 22. Kto je za 22? Kto je proti? Myslím, že je zamietnutý, ale overíme si hlasovanie elektronicky. Hlasujem. Mám právo hlasovať v tejto chvíli. Hlasujte, prosím. 5 eh, poslancov tu spí. Končím hlasovanie. 15 za, 21 proti. Zamieta sa. Hlasujeme o 510. Spravodajca je za alebo proti? Spravodajca je za. Kto je za 510 proti? Zdržali sa. Schváľuje sa a pokrýva aj nasledujúci návrh. Obrátime stranu. Sme na strane 92, necháme bokom pilotný projekt a máme tu Life Plus 587, spravodajca je proti, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 710 GUE, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Nasledovný je identický. 624 GUE, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Nasledujúci je identický. spravodajca dáva prednosť 5, 535 výboru Envy, kto je za, proti, zdržali sa schválení a ostatné sú pokryté. Máme tu ďalej pilotný projekt, potom máme agentúry, obrátime stranu, pilotný projekt, agentúra, ešte obrátime stranu 96, agentúry, pilotný projekt a dostávame sa 8017. 80, To všetko ostatné bolo pokryté predchádzajúcim hlasovaním. Takže intervencie do rybného hospodárstva. Správodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 4505 identicky, potom tu máme pilotný projekt a vrátime sa e, k pro rybolovu, k rybnému hospodárstvu. 713 to, sú, to sme v, na ostrovoch Tahiti, Pacifik a tak ďalej. GUE navrhuje 713. Kto je za, proti, zamieta sa a das, nasledujúce tiež. Máme tu ďalší pilotný projekt. Celá ča, strana 98 je pilotný projekt, 99 prípravné práce. 327, spravodajca proti, kto je za, kto je proti. Ďakujem. Overíme si hlasovanie elektronicky, lebo veľmi málo rúk sa zdvihlo. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Jeden socialist navi- socialista navyše. Aha. Katrín, nemáte právo hlasovať. Prosím vás, zdržte sa, ak ste už začali hlasovať. Končím hlasovanie. 14 za, 24 proti. Zamieta sa pozmenujúci návrh. Ďalšia položka. Dialóg o rybnom hospodárstve 328. Spravodajca proti. Za. Kto je za, kto je proti. Zamieta sa. Ďalej máme Európsky fond pre rybolov. Spravodajca je proti. Kto je za? Zdržali sa zamieta sa, ďalší identický je tiež e, zamietnutý. Prejdeme na stranu 100, e, cie, konvergenčné ciele, 628, spravodajca proti, kto je za, zdržali sa, zamieta sa, 44, 74, 911 rezerva je stiahnutá. 329 výboru pre rybolov, spravodajca za, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa a pokrýva aj nasledovný ďalšia línia, nonkonvergencia 629. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ďalší je identický. 912 je e, socialistická rezerva, ktorá zanikla. Teraz budeme hlasovať o 330. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schvaľuje sa. až na spodnú časť strany. Tam máme pilotné projekty, strana 102. E, to je podpora riadenia e, zdrojov rybolovu 577, správodajca proti. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 679 GUE, správodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4506 identicky 331 z nášho výboru pre rybolov. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? To je kuriózna situácia. Skupiny sú rozdelené. Overíme si hlasovanie. Nie je tam príliš socialistov. Alde je tam našenie pár. Pardon, opravuje sa pán Predseda, môžete všetci hlasovať. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 za, 24 proti. Zamieta sa. Takže tu nemáme žiadne pozmeňujúce návrhy. Potom tu máme pilotný projekt. My prichádzame na spodnú časť strany 102, 332 Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Elektronické hlasovanie. Overíme si hlasovanie elektronicky. Ruky sa už nezdvíhajú. Končím hlasovanie. 13 za, 26 proti, zamieta sa. Ďalej tu máme stranu 103, to sú agentúry, obrátime stranu, strana 104, program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky 335, výbor pre rybné hospodárstvo, správodajca za, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, schváľuje sa, ostatné odpadajú. Potom máme pilotné projekty, my sa dostávame E, k novým opatreniam o rastlinách. 709 GUE, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 518, e, tam je oddelené hlasovanie. že žiadate o oddelené hlasovanie k poznámkam v bode eh, 7, v návrhu 709. Čo si o tom myslí spravodajca? Spravodajca, prosím vás. Aj v tomto, aj v tomto prípade pozmeň z návrhu 709 a 718 ako aj 4505 sa týkajú tých istých komentárov a ako správodajca som proti číslam, ale za komentáre. Takže komentáre k 709. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 518. Treba hlasovať o číslach. Odpadá? My sme hlasovali proti číslam 709. The figures are different. Toto je iný prípad ale tie platby sú tam rozlišné a my sme sa rozhodli, že nebudeme v tomto riadku hlasovať o číslach, takže treba hlasovať o číslach. Za alebo proti, ale musíme hlasovať aj o číslach, dobre? Takže... Pokiaľ ide o čísla, z 518 správodajca je proti, kto je za? Pani Souza, kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz prejdeme k 27. Spravodajca je proti. Je za. Spravodajca je za. Kto je za? 27. Proti. Zdržali sa. Schválený a pokrýva e, celý zvyšok e, tejto položky a položka 2, kategória 2 je uzavretá. Tak teraz. Napäte pán spravodajca. Credo che i gruppi non abbiano ancora pronte le liste di voto sulla Nuž, neviem, že či jednotlivé skupiny majú pripravené už svoje hlasovacie zaznamy pre okruh 4, takže možno by sme mali to, o tomto hlasovať až zajtra, o tomto okruhu. Quelle L'avis des groupes. Aký je názor politických skupín? Socialisti sú pripravení? Sú všetci liberáli pripravení? The socialists are ready. Liberáli sú pripravení, socialisti tiež, zelení áno, ECR tiež sú pripravení, dokonca ešte aj Marta Andriansen je ochotná hlasovať. Možno, že nie za, ale je ochotná hlasovať. Jediný, kto je nepripravený, je EPP. A vy, vy nie, pani Suza? Madame, Adam Suza. Uh, we are not ready as yet, but Pán predseda, my zatiaľ nie sme pripravení, za chvíľku možno, že budeme, tak keby sme si dali trochu krátku prestávku, tak možno... Predseda, tak dáme si 5 minút prestávku, aby sme si to overili, že či každý je pripravený vrátane mojej politickej skupiny. Ďakujem. Okay. Ladies and gentlemen, we have checked... Takže, dámy a páni, overili sme si teda, že že všetky politické skupiny sú pripravení a takisto sú k dispozícii aj hlasovacie zoznamy pre všetkých. Všetci majú. Každý, každý teda všetko má okrem mňa, hovorí predseda. Bien. S'il vous plaît. Donc, vous avez cette voting list. OK Máte tento zoznam na hlasovanie, takže budeme teda začneme hlasovať ním en blok o kompromisných návrhoch a tieto e, návrhy kompromisné sa, sa týkajú čísel a sú tam subbloky alebo podbloky v rámci týchto blokov. Prvý ten podblok, kto je zaň, prosím, ukážte sa, kto je proti, kto sa zdržal. To je prijaté. Druhý podblok Týmto by sme obnovili návrh rozpočtu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej tri, tretí podoblok. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Dvaja sa zdržali, to je to pre, takže to prešlo. Takže všetky hlasovania unblock prešli a teraz prejdeme k jednotlivým hlasovaniam. Tam nie sú žiadne kompromisy a tu opäť budeme hlasovať hlavne alebo pre všetkým o číslach 010302 rozpočtový riadok. Je tu, mm, spravodajca je proti, keď ste za, prosím, pekne sa preukážte, kto je proti takže väčšina je proti, takže je to zamietnuté. 9, mm, 89.22. Pravdajca je za. Kto je za? Kto je proti? sa zdržal? Rovnaká väčšina zamietnuté. Ďalej máme 889, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Potom máme 8811 pričom tam máme ďalšie identické. Zosím to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Ďalej 88.12, pravodajca je proti, kto je za. Traja, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Stále tie isté väčšiny, 88.33, spravodajca proti, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 88.01. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. 85.52. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. 88.02 od GUE. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý. 80, 94. E, o tomto nehlasujeme, že to sú platby, čiže to sú platobné prostriedky. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ďalej budeme hlasovať o poznámkach. A 4238 o výmene expertov. Spravodajca je za. To je za, Kto je za, kto je proti. Dobre, overíme to elektronicky. Dávame ehm, hlasovať. Ja nehlasujem. Pani Tretman tu nie je. Dúfam, že všetko hlasovanie bude v poriadku. Konec hlasovania. 15 za, 21 proti. Takže to bolo zamietnuté. Ďalej 86-72. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Kto držal? Zamietnutý. Ďalej 87-85. Budeme, o ňom budeme hlasovať oddelenie. Je tu prvá časť, ktorá sa obsahuje úplný nový text, ktorý by ste mali mať. Spravodajca je proti tomuto textu. Kto je za? Prvú časť. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Druhá časť. malo by, neviem, či by mala zmysel, keď nebude tam tá prvá časť, pýta sa spravodajca. Nie, vlastne nie. Bez tej prvej časti to nemôže byť. E, tá druhá časť bez prvej časti nemôže existovať. Takže myslím si, že tým pádom potom musím, to musím tým pádom vypadnúť a pokračujeme 51.66 výboru AFED. To je zmena názvu rozpočtového riadku. Spravodajce za, kto je proti, kto sa zdržal. Namietnutý. Nemal som povedať, že to bolo prijaté, hovorí predseda. 88.01. To je za. To je proti. Spravodajca je proti. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej výbor FAM 6207. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej 4274. Ehm, podpora nenásilia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej 86-73 je zelený, sa je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 82-17 od EPP. Spravodajca je za, kto je za? Kto sa zdržal? No, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej prejdeme k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu spravodajca, kde vytvorenie siete a zariadení pre mediáciu a dialog a zdieľanie skúseností, vytvorenie Európskej iniciatívy alebo inštitútu premiér, že toto je niečo, čo je pre mňa blízke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. musíme informovať Francisku, e, mala by prísť a dať mi plusu za to, že to prešlo. Ďalej 4,37, výmena odborníkov, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej 5185 z výboru AFET, e, princíp more for more. Spravodajca je za. To je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý. 4276 ehm, podpora proti nenásiliu v Európskom parlamente. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Myslím, že bola väčšina za. No, hovoríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 19 za, 18 proti. To znamená, že budeme môcť podporiť e, nešírenie násilia. 40 102, Európska sieť seniorov, to je veľmi dôležitá otázka. Spravodajca je za, kto je za? To je proti, kto sa držal, je to prijaté. Ďalej 44.14, um, boj proti antisemitizmu, um, pravdajca je za, kto je za, kto je proti. by som bol za to, keby ste e, hlasovali elektronicky, lebo mnohí neudvíhali ruky. 44 speciálny hľadisko boja proti antisemitizmu. Koniec hlasovania. Dvadsaťpäť za, 13 proti, tak je to prijaté či to pokrýva ďalší riadok? Nie, pretože to je iné, takže 44.15. Hlasujeme o tom, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej. Opäť máme more for more principle. 5186, to je za, to je proti. To sa zdržal, prijatý. Ďalej ALDE sa týka EUSBR projektov, sa je za, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý. Ďalej, mm, opäť podpora nenásilia na Európskej rade, hovorí predseda, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté rovnakou väčšinou v poriadku. Teraz k sieti pre európskych e, seniorov, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijaté, taktiež rovnakou väčšinou. Ďalej máme 5062, princíp more for more, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijaté. Ďalej 4416, e, pri členovanie e, aspektov ľudských práv do náboženských služieb, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ďalej 44.17. To je tá istá téma, spravodajca je za. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Mm, môžeme to dať unblock. ALDE 8441. Spravodajca je za. Um, záväzky pre Rio plus 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej, teraz máme 54-51 výboru DV a je tu ústny pozmenujúci návrh z, od SAD. Nie je tomu tak? Áno. My sme chceli tento pozmeňujúci návrh, aby predstavoval nejakú prílohu alebo dodatok a nie, aby to bolo ako súčasť toho. Čiže tento návrh navrhujem teda, aby to bolo pripojené alebo doda, doplnok a nie, aby to bola náhrada textu. Hovorí predseda. Ste za to, pán predpravodajca? Kto je za? Spravodajca je proti. Kto je proti? kto sa zdržal, tak je to prijaté ako do, do, dodatok. E, pokračujeme 5409, e, e, sociálna ochrana. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, prijaté. Posledný riadok, socialistický 8005. Je tu aj ústny pozmeňujúci návrh e, po capacity building, Guran, Chceš to vysvetliť? No, že ja by som to možno mohol vysvetliť, lebo v pôvodnom návrhu sa hovorilo, že verejná administratíva a tak ďalej. Toto sa týka tureckej, cyperskej komunity, pretože public administration by mohlo byť vnímané, že to je turecká a my niekto nechceme tureckú spoločnosť, my chceme turecko-cyperskú e, občianskú spoločnosť podporovať, preto sme tam dali túto poznámku, dúfam, že som to týto vysvetlil. Predseda, áno, je to dôležité. Alexander Alvaro, mám len otázku, aby som dobre pochopil, dobre mohlo by to aj tak byť, že to budeme to interpretovať tak, že, že by tam bolo e, a keby, že keď poviete turecko-cyperská komunita, tak to nebude tým pádom lepšie, že bude pokrývať obidve, že my tu chceme povedať obidve. E, pán Ferm, no však keď povieme komunity, tým myslíme celú populáciu. To je moje stanovisko, ale neviem, či to môžeme ešte, nejak, ešte jasnejšie vyjadriť. Predseda. Ešte Jan Mulder aby sme sa vyhli nedorozumeniu, tak e, mohli by sme dať e, turecky hovoriaca časť Cypru. To by bolo akceptovateľné? E. Predseda, no tak ja... Ja si myslím, že to je naozaj veľmi delikátna otázka. A v, v diplomatickom kontexte sú niektoré slova absolútne dôležité. Takže ja by som navrhol, aby sme teda uznali, že tento pozmeňujúci návrh je, sa týka čisto tej časti Cypru, ktorá je okupovaná Tureckom. Ale musíme použiť správne diplomatické e, m, slova alebo text, e, s ktorými ani ja sám celkom nesúhlasím. E, počuli sme tu viaceré verzie. Opýtame sa výboru AFET, čo by bolo správne najlepšie. Či to by mal byť eh, Turkish speaking, eh, turecky hovoriaci občania na ostrove Afrodity, alebo ako by sme to mohli označiť. Helga? Áno, ale je tam rozpočtová línia, ktorá sa volá, že pomoc e, cyperskej e, komunite. Asi, takže mohli by sme to jednoducho mohli ponechať tak. Angelika táto práve rozpočtová línia sa týka e, tej tureckej komunity a nie tureckej, cyperskej komunity. E, oni tam by chceli mať 3 milióny eur, čo je v poriadku. Ja som sa položil iba túto otázku, že či komisia má zámer dať tieto prostriedky výboru um, nezvestných osôb a lebo je to výbor pre kultúrne dedictvo, pretože, ale nie, toto všetko je otázka. Otázka tu ide o to, že tu je odvolávka prostredníctvom respektíve už e, finančné nariadenie má určitý politický výraz. A ja si myslím, že my si musíme uvedomiť to, že keď zmeníme politický význam nariadenia, nie je to v poriadku, E, nie je to dobré posolstvo, ktoré by mala Európska únia vysielať. Čiže ja by som teda osobne požiadala každého, nech si to dobre premyslí. Dobre, v poriadku, Angelika, ja som to pochopil. Hovorí predseda. Je tu jeden návrh od podpredsedu, aby sme toto hlasovanie odložili na zajtra, aby sme spresnili e, text a overili to. Dobre? Dobre. A teraz tieto návrhy, šikovné návrhy. Máme tu teda návrh od nášho podpredsedu Kafína a teraz e, prejdeme na koniec e, našho rokovania. Ďakujem všetkým poslancom a hlavne tým, e, ktorí udržali ruky hore až do samotného konca. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, chcem sa poďakovať aj zamestnancom sekretariatu, chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom skupín, asistentom za vynikajúcu prácu, ktorú urobili. Tá práca nám veľmi zjednodušila život a pomohla nám aj urýchliť hlasovanie. Cieľ, ktorý si stanovujeme, je, že by sme mali byť schopní dokončiť všetko na obed zajtra aby sme povede už nemuseli venovať týmto záležitostiam. Takže toto je cieľ. Teraz končíme a navrhnem koordinátorom a všetkým, ktorým pomáhajú, aby zostali v miestnosti. Potrebujeme aj spravodajcu. Spolu s koordinátormi. Nie? Ak nie, e, tak odložíme rokovanie na 5 minút a potom sa opäť stretneme v e, skupine s koordinátormi. Týmto končím dnešné rokovanie.